Končí príslušný postup a podrobnosti k tomuto oznámeniu budú uvedené v zápisnici z, tohto, e, z tejto schôdze. E, zo skupiny GUE NGL som dostal žiadosť, aby Helmut Scholz bol menovaný do delegácie namiesto pána Šmita, eh, pardon, namiesto pána Mikala Gustafsona do eh, latinskoamerickej delegácie. Sú proti tomu nejaké eh, výhrady? Nie, pán Šolc je týmto menovaný. Potom je tu oprava k textu, ktorý prijal